protokola prijaté e, texty zasadnutia 27. maja 2015 sú k dispozícii. Sú nejaké námietky k ich zneniu? Nie je tomu tak. Týmto je zápisnica prijatá. Prvom zasadnutia e, sa hlási e, pán poslanec Glesos. Nech sa páči, máte slovo. Agapite Vážený pán predseda, je mi e, to veľmi ľúto, že vás osobne e, musím e, osloviť. Teraz sme si práve vypočuli pekné slova. pokiaľ ide o zmeny vo vládach Španielska a Portugalska, ale slobodné Grécko ktoré si zvolilo e, e, slobodne e, svoju vládu, zažíva veľmi silnú protireakciu zo strany trojky a aj z vašej strany. Takže s akým právom hovoríte vôbec niečo na túto tému? Vy ako predseda Európskeho parlamentu myslím, že nemáte právo vyjadrovať e, vaše e, e, osobné názory v mene Európskeho parlamentu. Všetci veriteľi by mali dať ruky preč od Grécka. My sa nenecháme područiť. Dámy a páni, pán Ančeduta, pozvolený národnej eh, úrovni na dôležitý post. post. Ale. Z parlamentu. Zvolený za prezidenta. Želám, blahoželáme mu eh, eh, k tomuto. FDD a EPP e ma požiadali o, o teda